Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno. Takže pokračujeme ďalej a v zmysle nášho programu budeme mať teraz spoločnú rozpravu o pristúpení EÚ k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj o Medzinárodnom trestnom súde, Rímsky štatút. A máme tu správu Ramon Chauregi inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ako aj vyhlásenie Rady a komisie o konferenciu o preskúmaní, preskúmaní rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande. Teraz by som chcela dať slovo spravodajcovi, pánovi Chauregimu. Nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážená pani komisárka a zastupcovia Rady Európy.